Ogłaszam wznowienie. Ohlasujem pokračovanie zasadnutia, ktoré sa prerušilo 24. marca roku 2011. Protokoly, teda zápisnice 23. a 24. marca 2011 sú k dispozícii. Má niekto nejaké poznámky týkajúce sa zápisníc? Nevidím. To znamená, že máme za to, že tieto zápisnice sú schválené. Dovolte mi, vážené dámy a páni, aby som vám povedal niekoľko informácií na začiatku. 26. apríla je, je výročie nukleárnej katastrofy v Černobyle po 25 rokoch si pripomíname ešte tých, ktorí bojovali s nukleárnym živlom a stratili svoj život alebo zdravie a takisto niekoľko 100 tisíc ľudí, ktorí museli opustiť svoje bydliska a vtedajšie vlády v bývalých v tom bývalom výslednom bloku skrývali pred svetom a pred vlastnými obyvateľmi informácie o, o tejto katastrofe. Toto skutočne stiažilo akékoľvek opatrenia, eh, ktoré by mohli predchádzať alebo naprávať túto katastrofu. Neskôr sa stal Čarnobyl takisto symbolom skutočnej reálnej spolupráce kraj, vlá, krajín a vlád, eh, ktoré boli dotknuté takouto nukleárnou katastrofou. Keď si pripomíname Čarnobylskú katastrofu, tak, eh, katastrofu, tak musíme takisto si pripomínať japonský národ, ktorý trpí tak Eh, dopadmi eh, s tsunami, ako aj eh, atomovej katastrofy, atomovej elektráne Fushima. Takisto si bolestne pripomíname, pretože je za pár dní sa úplne rok od leteckej katastrofy, kedy polský prezident s manželkou a 18 polských parlamentárov sa zabilo, pričom jeden z nich bol dokonca pripravovaný na to, aby začal ako jeden zo tých poslancov svoju prácu v Európskom parlamente. Väčšina eh, zahynutých eh, mal, zastávala veľké funkcie a dôležité funkcie eh, vo vláde vo vláde Polska. Väčšina tu z vás pozná obete tejto katastrofy a príčiny. Príčiny, ktoré ešte neboli úplne objasnené. Ešte stále čakáme informácie. A týchto dňoch e, sa, e, sa pripájame e, k tým, ktorí museli stratiť svojich blízkych. Ďalšia informácia. Európsky parlament vyraž, vyjadruje svoje znepokojenie, znepokojenie nad záležitosťou pána Troja Davisa. Pred 20 rokmi boli bolo, bol vynesený rozsudok smrti a e, nebolo dovolené otvoriť e, opätovne toto konanie. My apelujeme e, my apelujeme na vládu Spojených štátov, aby zmenila trest smrti na trest doživotného väzenia, pretože trest smrti nikdy nemôže byť napravený ďalšie informácie. Takisto sme veľmi hlboko znepokojení udalosťami v, na pobreží Slonoviny. E, vieme, že sú tam občianské nepokoje, je tam a, a doterajší predseda musí uznať výsledok, výsledok volieb a odovzdať vládu. Ehm, medzinárodné spoločenské musí urobiť eh, všetko preto, aby zadržala masakru obyvateľstva. Civilní um, narušiteľia mieru musia byť eh, bráni na zodpovednosť. Ja dúfame, že Európsky parlament urobí všetko preto, aby sa to tak udialo. Posledná informácia uh, s, s tým, že keď som informovala vás všetkých, všetkých o, o domnielej, e, prípadoch korupcie e, v Európskom parlamente musím pripomenúť, že vo štvrtok po e, uskutočnení stretnutia lídrov politických skupín ste všetci dostali odo mňa list s informáciami v tejto veci a my takisto chceme urobiť rozhodné kroky na to, aby sme sformulovali kódex postupu pre uh, lobbystov, pre zaujímavé skupiny a takisto Európskeho parlamentu a ich prístup k eh, delegátom Európskeho parlamentu. Dnes o 18.30 sa na stretnutí vedenia Európskeho parlamentu budeme eh, hovoriť o tom, akým spôsobom budeme v tejto veci postupovať aké rozhodnutie príjmeme. Teraz by... Eh, aha, pán Nikolson poprosil o to, aby sa mohol vyjadriť číslo 63, eh, číslo miesta. Pán kolega, nech sa páči. You, Ďakujem pekne, pán predseda. Využijem túto chvíľu, aby som sa zamyslel nad vecami eh, v Severnom Írsku, v sobotu mladý policajný dôstojník len pred pár týždňami sa kvalifikoval na túto prácu